júna e, si spomína práve na osudy týchto malých e, národov a osudy, ktoré e, mali v rámci Sovietskeho zväzu. Ďakujem vám veľmi pekne. Týmto by sme uzavreli túto diskusiu. Ďalším bodom nášho programu je správa pána Jo Leinena, Európske environmentálne ekonomické účty. Chcel by som teraz dať slovo spravodajcovi pánovi Jo Lajninovi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia, dnes e, v podstate e, budeme diskutovať o európskej legislatíve a zajtra budeme o nej rozhodovať v rámci hlasovania, ktorá sa zdá byť dosť zvláštna, ale pokiaľ ide o túto legislatívu v nadväznosti na environmentálne ekonomické účty, v podstate uzatvárame ehm, novú kapitolu a istým spôsobom môžeme merova, ehm, merať ehm, blahobyt. Samozrejme, že to, tieto veci pokiaľ ide o, o isté ekonomické e, údaje, tie nám nič nehovoria. Mne prišiel preto najvyšší čas merať v podstate, že či skutočne e, zodpovedajú isté veci, ktoré robíme tým meradlám, ktoré sme si stanovili. Mesačnú štatistiku máme, pokiaľ ide o počet zamestnaných ročne, máme samozrejme štatistiky, ktoré sa e, týkajú nášho hospodárstva. Toto sú veci, o ktorých veľmi dobre vieme, ale je to vlastne len isté torzo, pokiaľ ide o údaje, ktoré e, získavame zo štatistiky v nadväznosti na životné prostredie. A pokiaľ ide o tieto európske environmentálne ekonomické účty, tieto by mali pomôcť 27 štát, členským štátom v tom, že by skutočne mohli istú bilanciu um, robiť a vlastne e, istým spôsobom sa snažiť isté veci patrične regulovať a meniť. Eh, parlament sa snažil už predtým nadväznosti na informácie týkajúce sa eh, stavu eh, životného prostredia, respektíve to, ako sa životné prostredie mení, nejakým spôsobom zachytávať a informovať o tom verejnosť. A práve z toho dôvodu vlastne sme pristúpili práve k takémuto spôsobu v nadväznosti na isté e, tú spotrebu a e, komisia vlastne veľmi iniciatívne sa chopila e, tohto návrhu, ale podľa nášho názoru to nebolo dostatočne dôsledne spravené a takisto to bolo pomerne zdlhavé. A práve preto sme v parlamente hovorili o tom, že vlastne Um, OSN o tomto hovorilo už 50 rokov, preto sme v podstate uh, sa snažili čo najrychlejšie tieto veci uh, dosiahnuť a s radou sme sa patričným spôsobom o tomto radili. Nebolo to ľahké, pretože rada samozrejme si je vedoma toho, že čo všetko si to vyžaduje v jednotlivých krajinách. Nie všetky krajiny sú uh, boli veľmi naklonené. E, komisia vlastne navrhla tri moduly. Ide o emisie týkajúce sa ovzdušia. Tam veľmi dobre vieme vlastne, že čo všetko sa vlastne emituje do vzduchu a potom sú to finančné, e, e, finančné účty, výdavky a príjmy súvisiace s ochranou životného prostredia a potom samozrejme sú to kvantitatívne záležitosti. Je to vlastne len začiatok. Toto je niečo, čo žiadal parlament. Žiadali sme v podstate aj o to, aby sme robili istú bilanciu v nadväznosti na znečisťovanie vody. To znamená spotrebu vody, e, to, čo do vody sa dostáva a tak ďalej. A takisto sme hovorili o lesoch a o ekológii morí, pretože uh, samozrejme, že uh, rybolov je veľmi dôležitý, lenže túto metodiku budeme musieť ešte zlepšiť. Toto zlepšenie sme v podstate uh, dosiahli. Komisia uh, má predložiť najneskôr v roku 2013 správu a ak to bude potrebné, spraviť revíziu tejto smernice. Uh, samozrejme, že uh, HDP a aj ekosociálne záležitosti sa budú v tomto zohľadňovať. Ďakujem veľmi pekne kolegovia, ďakujem pekne za vaše e, vystúpenia, ďakujem veľmi pekne aj za dodržiavanie časového harmonogramu. To je veľmi vzácna vec v parlamente. Vážený pán komisár Oli Ren, ktorý vystúpi v mene Európskej komisie, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda vážení kolegovia. Podobne ako povedal spravodajca Jo Leinen, účelom návrhu komisie, ktorý predkladáme, je vytvoriť akýsi spoločný právny rámec, ktorý bude slúžiť na to, aby sme dokázali zbierať, akumulovať, prenášať a zároveň vyhodnocovať európske environmentálne účty. Cieľom je zabezpečiť, že budeme mať rovnovážnejšie rozhodovanie s cieľom zabezpečiť udržateľnejší rozvoj do budúcnosti. Prezentáciou tohoto návrhu sa komisia snaží zabezpečiť to, že pripravíme prvý krok v rámci nášho plánu, ktorý zachádza nad rámec posudzovania ekonomiky len podľa hrubého domáceho produktu. Snažíme sa, aby Európa bola efektívnou a udržateľnou ekonomikou aj v oblasti udržateľných zdrojov. A tieto dáta nám umožnia prepojiť environmentálne faktory s ekonomickou výkonnosťou. A takýmto spôsobom získame možnosť získať komplexnejšie a zároveň lepšie podklady pre rozhodovanie a pre tvorbu budúcich politík. Na základe veľmi úspešnej spolupráce medzi troma európskymi inštitúciami sa nám podarilo dosiahnuť náš spoločný cieľ a síce vytvorenie tohoto rámcového nariadenia o európskych environmentálnych účtoch ktoré má svoje, svoju prvú sadu troch základných modulov. Tieto tri základné moduly zachrňajú vlastne aspekt vzdušných emisí, ďalej environmentálne dane a clá a ďalej e, odpady. Tieto dáta sú v súčasnosti zbierané na základe dobrovoľnej, dobrovoľného charakteru z väčšiny členských štátov. A práve preto zber relevantných dát nebude vytvárať žiadne ďalšie bremeno pre respondentov, ktorými sú členské štáty. A členské štáty, ktoré sa teda týka, by mali dokázať pripraviť tieto dáta využívaním už existujúcich dátových zdrojov. Týmto nariadením sme vytvorili veľmi dôležité východisko pre štatistické informácie ohľadom vzťahu medzi ekonomikou a životným prostredím. Pevne veríme, že sa nám to podarí rozšíriť tým, že pridáme ďalšie moduly do budúcnosti, podobne ako sa to nachádza aj v správe a zároveň ako sme spomenuli, ako spomenul aj pán spravodajca. Ďalšie možné moduly sú napríklad rôzne fázy meteorologickej vyspelosti, ako napríklad monitorovanie efektívnosti využívania dreva, lovu rýb, nevyužité stavby, modulové štruktúry. E, to všetko bolo schválené pre toto nariadenie s cieľom možného zavedenia a predstavenia nových budúcich modulov, ktoré budú ktoré budú rozšírením základného kortexu do budúcnosti. Ako už bolo dohodnuté, Komisia bude podávať správu Európskemu parlamentu a Rade každé tri roky a bude predkladať správu o vývoji za obdobie troch rokov a o príprave nových modulov a ak to bude vhodné, komisia môže tiež predložiť návrhy nových legislatívnych dokumentov, ktoré budú etablovať takéto nové moduly. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážení poslanci, dovolte mi poďakovať tým, že dovolte mi ukončiť vystúpenie tým, že poďakujem spravodajcovi Jo pánovi Martinovi, ktorý bol tenevý spravodajca a všetkým členom e, výboru pre životné prostredie a výboru pre hospodárske menové záležitosti za ich e, konštruktívny prístup a cenné príspevky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. V mene výboru vyskúpi pán Hans-Peter Martin. Nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Keď v podstate sa pozeráme na um, tie e, záležitosti, o ktorých sme s Jo Lenenom e, v podstate sa snažili presadzovať a diskutovať e, v minulom storočí, tak naozaj všetky tieto veci boli veľmi užitočné. Štatistika môže byť sexy. Sexy v tom čase, keď Európska únia má obrovský problém s dôveryhodnosťou, pokiaľ ide o občanov. A ja hovorím, že skutočne, keď sa pozrieme na tie veľké veci, tak je to naozaj z veľkej časti veľmi nespravodlivé Eh, ja to považujem za veľmi dobre, čo predložil Jo Leinen, pretože eh, to hovorím skutočne nie ako niekto, kto je nezávislý, ale ako niekto, kto sa zaoberal eh, týmto ako v podstate nie tieňový spravodajca, ale niekto, kto vypracoval nezávislý, nezávislé stanovisko Eh, dá sa povedať, eh, že eh, sme v podstate podporili 37 hlasmi oproti 0 hlasom práve tieto záležitosti, ktoré sú v tejto smernici zakotvené. Pretože toto je veľmi dôležité aj pre mladých ľudí, pre to, že ide o životné prostredia. V budúcnosti skutočne potrebujeme si uvedomiť isté veci, že sa mu, musíme si uvedomiť to, že sa musíme zjednotiť, pokiaľ ide o životné prostredie a pokiaľ ide o konkurencie, schopnosť v nadväznosti na Čínu, USA a tak ďalej. Áno, Jo povedal, že potrebujeme aj dodatočné moduly, aby sme v podstate mohli mohli by sme po nich siahnuť, pretože v 70. -tych, 80. rokoch toto všetko už bolo vlastne vypracované a bolo by veľmi dobre, keby sa komisia nad tým zamyslela. Práve preto považujem za veľmi dobre, že Eurostat v podstate sa začal hýbať, i keď samozrejme na veľmi ťažkom základe, keď e, si uvedomíme e, veci, ktoré sa dejú v Grécku, ale každopádne e, sme sa postavili 37 hlasmi za to, že komisia, pokiaľ ide o túto oblasť, potrebuje naozaj viac peňazí a práve z toho dôvodu e, je potrebné naozaj e, presunúť tie finančné prostriedky e, do tých oblastí, ktoré potrebujú takéto finančné prostriedky, ktoré sú skutočne v niečím, čo slúži všetkým v EÚ. Vážený pán predseda, eh, keď som prvýkrát počul eh, tento návrh, bol som dosť skeptický, ale ja si naozaj myslím, že to, čo spravodajca a tieňová, eh, vy spravodajcovia, napríklad pani Soli, dnes predložili, to je skutočne vec, ktorú je možné prijať a ktorú je možné naozaj obhajovať, pretože vo väčšine krajín sa budú zbierať takéto ekonomické údaje v troch moduloch, pokiaľ ide o životné prostredie a potrebujeme mať jasný prehľad o členských štátoch, o tom, aké výsledky sa dosahujú, pokiaľ ide o emisie v nadväznosti na ovzdušie, pokiaľ ide o materiálové zásoby a toky a práve z toho dôvodu v podstate si môžeme lepšie uvedomiť vlastne tú našu závislosť od životného prostredia a môžeme skutočne e, takýmto spôsobom aj zistiovať, že či skutočne sa snažíme o udržateľnosť a či presadzujeme udržateľnosť v oblasti životného prostredia. Toto je veľmi dôležitá záležitosť, je to naozaj vec, ktorá nás spája, ale musím vás varovať, pretože stále hovoríme vlastne o odburávaní byrokracie. A preto by som chcela apelovať na komisiu, aby v podstate nestávala e, nejaké ďalšie e, byrokratické e, záležitosti a ak komisia v podstate uvažuje o tom, že vlastne to budú nové miesta, ktoré sa takýmto spôsobom vytvoria, bude samozrejme veľmi dôležité, aby sa takéto údaje nevypracovávali tak, že to bude znamenať ďalšie bremeno, ďalšie záťaž. A potom, keď v roku 2013 v podstate by sme mali e, prespraviť revíziu tejto smernice, potom by sme sa mali rozhodnúť, že ktoré ďalšie moduly v podstate by k tomu mali prísť, pristúpiť a uvidíme v podstate, ako sa celá situácia vyvinie. Ja som bol naozaj dosť vydesený, keď som sa dozvedel, že sa o tomto nemalo diskutovať, pretože každý spravodajca hovorí, tu naozaj vyvíjame niečo, čo je celkom nové. Veľmi pekne ďakujeme pani Marita Ulfskok za socialistov a demokratov. Um, vi måste, jag vill hålla med de tidigare talarna. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Podobne aj ja by som chcela vyjadriť svoj súhlas s predchádzajúcimi rečníkmi. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali e, takú environmentálnu politiku, ktorá bude postavená na reálnych faktoch a reálnych údajoch. A práve preto potrebujeme sadu indikátorov, ktoré nám budú slúžiť na to, aby sme mali naozaj dôveryhodné výsledky, ktoré nám pomôžu e, príjmať rozhodnutia a tvoriť dlhodobé stratégie je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili vyváženie medzi ekonomickou výkonnosťou a udržaním životného prostredia. Na druhej strane nebudeme môcť príjmať také rozhodnutia, ktoré budú dlhodobo udržateľné, ak nebudeme mať prístup k reálnym dátam a k reálnym faktom. Toto všetko nám napomôže dosiahnuť e, časť týchto cieľov a práve preto vítam tento legislatívny dokument. Je dôležité, aby to fungovalo správnym a hladkým spôsobom. Teraz budeme mať príležitosť pracovať na ďalších faktoroch. Nebudeme hovoriť len o e, výkonnosti ekonomické na základe domáceho produktu. Budeme mať ďalšie dáta, podľa ktorých budeme vedieť posúdiť ekonomickú výkonnosť. A zároveň budeme mať komparabilné dáta v rámci celej Európskej únie, tak aby sme vedeli porovnávať výkonnosť jednotlivých členských štátov proti ostatným. A budeme vedieť, ktoré politiky fungujú dobre, ktoré treba naopak zmeniť, tak aby sme sa vyhli kontraproduktívnej politike, ktorá sa môže, ktorá, ku ktorej môže dôjsť, ak nebudeme zavádzať takéto údaje. Je veľmi dôležité, aby naša politika dokázala zabezpečiť to, že dlhodobo budeme vedieť monitorovať jej dopady na životné prostredie. Budeme sa sústredovať na kvalitu politiky, ktorú príjmame, tak aby sme zabezpečili, že využívanie prírodných zdrojov bude čo najefektívnejšie. Pán Čebrany, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem Jo Lajnenovi za jeho správu Treba povedať, že po mnohých rokoch intenzívnej práce na tejto téme sa nám zdá, že konečne sme prijali výrazný krok k tomu, aby sme vytvorili udržateľný systém dát, ktoré budeme veľmi akútne potrebovať do budúcnosti, pretože ekonomický systém, ktorý máme v súčasnosti, jednoducho nefunguje. Práve preto je veľmi dôležité aby sme si uvedomili, že nemôžeme posudzovať životné prostredie len podľa HDP. Ľudia dokážu ničiť životné prostredie, prírodu, lesy a nič, sa to nezaplatia. Tieto, tieto náklady nedokážeme nejako vyjadriť. Prečo jednoducho sú niektoré typy energií drahšie ako iné? Sú drahšie kvôli tomu, že majú aj dopady na životné prostredie, ktoré nevieme vyčísliť. Častokrát nezohľadňujeme napríklad dopady e, palív, ktoré sa využívajú pri e, ekonomickej hospodárskej činnosti Pán predseda, táto správa je veľmi všeobecná, ale zároveň má veľmi konkrétne prínosy. Cieľom je, aby sme dokázali mať lepšie informácie k dispozícii. Tento systém európskych environmentálnych údajov a dát bude nevyhnutný k tomu, aby sme dokázali premeniť európske hospodárstvo na skutočne udržateľné. Vážený pán predseda, ja by som chcel vyzvať tak Európsku komisiu, ako aj jednotlivé členské štáty, aby urobili čo si s tými štatistikami, ktoré vytvárame, aby ich reálne využívali pri svojej práci. Pretože mať údaje je jedna vec, ale čo je oveľa dôležitejšie je to, aby sme ich aj prakticky využívali, aby sme naše politické rozhodnutia robili podľa týchto údajov a podľa týchto informácií. To je ten druhý krok, ktorý musíme urobiť. A pevne verím, že toto bude skutočne viesť k stovkám, k tomu, aby sme ukončili stovky miliard eur, ktoré idú na nezmyselných dotácií a ktoré nevieme zmerať, aký je ich dopad na životné prostredie. Ďakujem pekne komisii aj pánovi spravodajcovi. Je to skutočne len začiatok a musíme prijať ďalšie kroky tak, aby sme dokázali efektívne využiť tie informácie, ktoré máme. Pán Michal Tremopoulos za zelených. Je to Tremopolos, opravil pán poslanec pána predsedu. Vážený pán predseda, mohli sme si vypočuť od viacerých kolegov, že hovoríme o detailnom posúdení európskych environmentálnych politík. A práve preto potrebujeme dôveryhodné dáta, aby sme tieto politiky dokázali posúdiť zodpovedne. Musíme zabezpečiť, aby tieto dáta boli zozbierané a zároveň aby boli porovnateľné. Tieto dáta ale častokrát závisia od e, indikátorov, ktoré sa môžu líšiť medzi jednotlivými členskými štátmi. A teda to vedie k tomu, že v konečnom dôsledku nemeriame to isté. V niektorých krajinách je veľký nedostatok konkrétnych prírodných zdrojov a tým pádom sa používajú iné škály na meranie. Zároveň je to aj otázka, o akej kvalite prírodných zdrojov hovoríme. A v neposlednom rade je to aj otázka podania alebo zúčtovania ekonomických a sociálnych dopadov a nákladov, ktoré tieto prírodné zdroje predstavujú pre spoločnosť. Ak to nebudeme robiť, tak tieto účty alebo tieto dáta budú vysielať zlý signál e, politikom. A v konečnom dôsledku to môže viesť k tomu, že budeme našu spoločnosť smerovať k neudržateľnému rozvoju. A práve preto táto sada environmentálnych účtov musí skúmať rôzne indikátory, ďalšie než len tie, ktoré sú čisto postavené na HDP a a komisia musí mm, začať príjmať efektívne rozhodnutia do budúcnosti. Je jednoducho nevyhnutné, aby sme dokázali nahradiť údaj HDP iným dôveryhodnejším údajom, komplexnejším údajom, ktorý bude poskytovať širší obraz. Musíme zabezpečiť, aby sme dokázali ekonomicky vyhodnotiť aj tzv. uhlíkovú stopu, ekologickú stopu, ktoré konkrétne výrobe, výrobné aktivity prinášajú. To všetko musí byť e, brané do úvahy pri rozhodovaní a pri vykazovaní ekonomickej efektívnosti. Rovnako musíme myslieť aj na sociálne indikátory a zároveň index ľudskej chudoby. To všetko sú dôležité dáta, ktoré musíme brať do jedného komplexného celku. To, čo ale skúmame len v tomto konkrétnom jednom dokumente, sú čisto emisie, e, vzdušné emisie, environmentálne dane a je to ďalej celá séria konkrétnych údajov, ktoré sa pozerajú na e, partikulárne makroekonomické aspekty hospodárskej činnosti. Nedostávame sa k tomu samotnému problému, ktorý chceme riešiť. A práve preto by som bol rád, keby sme vytvorili lepší a komplexnejší prístup Chcem vás poprosiť, kolegovia, hovorí pán predseda, aby ste hovorili pomalšie. Pretože ak hovoríte príliš rýchlo, tak tlmočenie nemôže byť adekvátne kvalitné. Takže prosím, vystupujte eh, pomalšie, alebo hovorte pomalšie. Paul Nettle, Freedom and Democracy. Nech sa páči. Vážený pán predseda, nariadenie o európskych ekonomických a environmentálnych účtoch. To znie veľmi nudne, ale podľa mojej skúsenosti to je ten najnebezpečnejší typ európskej legislatívy. Pretože máte pocit, že daňový poplatník e, si to jednoducho neprečíta, lebo to znie veľmi dudne. Ale buďme k sebe úprimní. A je to o, a teraz budem citovať, vzdušných emisiách a environmentálnych daniach. Ako hovoril posledný rečník, ide o sovietizáciu Európskej únie. Jednoducho máme tu štatistiky, ktoré berieme do Eurostatu a chceme stále viac a viac dátov od jednotlivých členských štátov. My chceme tieto dáta, aby sme mohli dávať dane, aby sme vytvárali nové dane a novú kontrolu. A tým budeme odôvodňovať potrebu len ďalších štatistík. Najhoršie z toho všetkého je to, že toto je nariadenie, nie smernica. A keďže ide o nariadenie, ide o oveľa horší legislatívny dokument, pretože to, to priamo preniká do európskej e, legislatívy jednotlivých členských štátov a obchádza do parlamenty. To je veľmi nebezpečné. A priatelia, toto je spôsob, ako demokracia umiera. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu modrú kartu, e, ktorá je určená vám. Ste pripravení odpovedať otázku, ktorú vám chce kolega položiť. Je to kolega Martin, potom bol kolega Zaber. kolega Martin, nech sa páči ak chcete položiť otázku. Myslím, že sme boli zvolení ako členovia Európskeho parlamentu a ak to náš pán britský kolega neroz, ne, ne, nepochopil, eh, tak samozrejme sa môže nad tým zamyslieť. Ale vy ste hovorili o sovietizácii štatistiky. Skutočne je pre vás eh, štatistika sovietizácia. Naozaj to tak myslíte? Naozaj si nemyslíte, že v podstate konkrétne údaje v nadväznosti na životné e, prostredie, na e, banky a e, týkajú, údaje týkajúce sa bank a tak ďalej, že to nie je v podstate dôležité? pretože e, vďaka týmto údajom sa potom môžu robiť rozumné rozhodnutia. Alebo skutočne vo Veľkej Británii naozaj toto považujete všetko za sovietizáciu? Ďakujem vám. Nuž, eh, dovolte mi hovoriť o prvej téme. Realita je taká, že toto miesto veľmi rado kontroluje celú Európu z tohto centra. A ešte ďalšia vec. Nikto z komisárov nie je volený. Nie je volený priamo ľuďmi. A demokracia je veľmi dôležitá pre celú Európu. Takže áno, som presvedčený, že vidíme sovietizáciu, ku ktorej tu dochádza. A realita je taká, že tieto rozhodnutia by mali byť prijaté na úrovni členských štátov. A skutočnosť, že nariadenie obchádza na parlamenty členských štátov, obchádza ľudí, ktorí boli volení, to je absolútna neúcta voči demokra- demokracii a je to sovietizácia Európy. Ďakujem pekne. A prvý, teda druhý rečník je Richard Zeber. Máte dve minúty, nech sa páči. Mal som ešte otázku, neviem, ja som, ja som ešte mal jednu otázku, ale neviem, že či bola v podstate akceptovaná. Je to veľmi jednoduchá otázka. Mohli by ste e, pokračovať? E, moja otázka je následovná. Pokiaľ ide o Veľkú Britániu, presne tak ako mnohé e, ostatné krajiny, toto sú predsa veci, ktoré sa robia v týchto krajinách od roku 2006 a Jo Leinen skutočne odviedol vynikajúci kus práce. A toto je e, legislatíva, na ktorej sa pracuje skutočne veľmi dlho, potrebujeme to. A, ak hovoríte, že je to sovietizácia, ehm, e, pozrite sa, štatistika je dobrá len vtedy, keď sa dá ju veci porovnávať a porovnávanie je mimoriadne dôležité práve pre centrálu. E, od ehm, 30. rokov sa v podstate takéto veci e, poskytovali a ja si naozaj myslím, že potrebujeme mať nejaký štandard a takýmto spôsobom merať a porovnávať blahobyt a e, Kedy si v podstate to bol dolár, ktorý sa považoval e, za e, menu, ktor, od ktorej sa všetko odvíjalo, teraz je to euro. A to je vlastne ten druhý aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. My samozrejme veľmi dobre vieme, že pokiaľ ide o e, náš život, že existuje veľmi veľa rôznych medzier. Musíte myslieť na Fukushimu, pretože naozaj v podstate tu ide vlastne o toky o štatistické výkazníctvo týkajúce sa materiálových zásob a tokov. Zajtra a dnes budeme v podstate e, rozhodovať o tomto veľmi vážnom kroku, pokiaľ ide o udržateľnosť pretože um, samozrejme, že keď uh, by sme nemali dostatok uh, energie, uh, energetických zdrojov, toto by sa samozrejme odzrkadlilo veľmi negatívne na našich hospodárstvách. My chceme v podstate dosiahnuť isté veci, aby uh, vlastne naša politika bola naozaj uh, preskúmateľná. A práve z toho dôvodu v podstate toto robíme, lebo chceme, aby vlastne celý tento legislatívny proces bol ďaleko transparentnejší. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý prvý krok a preto ďakujem komisii a ďakujem spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. Ďalším rečníkom ja, je pán Kruton Arsenis, minúta 30. Ďakujem pekne, drahí kolegovia, pán komisár. Najprv by som chcel poblahoželať Jo Lajnanovi, ktorý vynik- vykonal vynikajúcu prácu E, touto správou, je naozaj potrebné, aby sme mali environmentálne európske účty. Nemôžeme už e, pozerať na hospodárstvo a životné prostredie ako dve oddelené veci, pretože sme zasiahnutí dvojakou, dvojitou krízou, takže hospodárstvom aj životným prostredím, takže nemáme dostatočný manevrovací priestor. Naozaj je potrebné sa pozrieť do budúcnosti a nie do minulosti, tak ako to povedal pán Zeber. Ja môžem spomenúť ešte iný e, príklad lesný požiar, ktorý zničí celý les, biodiverzitu, ktorý zasiahne vzduch, vodu, všetko. Priestor, kde by sme mohli e, dopestovať e, potraviny, produkciu, e, takisto aj národné miestne bohatstvo a zatiaľ čo HDP je e, považované, e, teda nahliadnuté na, e, za pozitívne a pritom táto krajina je chudobnená oproti tomu, v, akom, v akej situácii bola predtým. Takže určite, že tieto účty zatiaľ nie sú ale, ale vytvárajú vynikajúci krok pozitívnym smerom, aspoň podľa mňa, myslím, že je to dobrá politika, ktorá sa bude od, opierať o detailnejšiu a komplexnejšiu politiku. Je to etapa, ktorá nám umožní, aby sme boli koherentnejší v našich politikách a aby sme mali spoločné záväzky, ale aj spoločný cieľ a to, aby hospodárstvo bolo zelenšie a zelenšie. Ďakujem pekne. A teraz pani Rika Maner. Ďakujem pekne, pán predseda, pán e, komisár. Na e, úvod by som chcela poblahoželať e, Jo Lajnenovi za túto význačnú prácu, ktorú vykonal prostredníctvom tejto správy. Určite sú to európske ekonomické environmentálne uši, ktoré sú veľmi dôležité. Pán Lajnen to zdôraznil už viackrát, pretože my konečne budeme mať v našich politikách také ukazovatele, ktoré by sa týkali životného prostredia. A toto je veľmi dôležité. Je eh, takisto veľmi e, dôležité, aby e, sme zdôraznili emisie do ovzdušia, ako aj e, environmentálne dane. Toto sú tiež dôležité body, keď chceme vytvoriť tieto environmentálne Určite tak členské štáty naozaj musia byť realistické. Musíme si uvedomiť, že sa to bude týkať viacerých krajín, ktoré majú rôzne štatistické systémy a je potrebné, aby sme ešte nedodávali dodatočnú byrokraciu, ktorá, ktorého sa bude týkať, ktoré sa bude týkať eh, to nariadenie, tak ako to spomínal pán komisár. Eh, takže je dôležité, aby sme išli v smerom eh, alebo v zmysle stratégie Európa 2020. Ďakujem pekne a teraz jedna minúta. Náš kolega Rossi. Ďakujem, pán predseda. Toto nariadenie je obohatené e, ďalšími všeobecnými indikátorami, ktoré sa týka ju smerníc viac ako HDP meradlo pokrokov v meniacom sa svete. Myslím si, že toto je, sa týka takisto aj prehodnotenia politík, tým, že dodáme také ukazovatele, ktoré sa budú týka environmentálnych a hospodárskych aspektov. Tak je to e, možné, keď chceme zabezpečiť kontrolu v e, oblasti politiky životných prostredí jednotlivých členských štátov. Vytvorí sa nové komplexné rôzne administratívne záťaže a preto my nebudeme za toto hlasovať. Pokiaľ ide o to, čo spravodajca chcel e, dostatočne, e, e, pridať, ďalšie moduly účtovníctva, Vidím, e, že sú to nové moduly, ktoré spomína e, spravodajca, ktoré by sa mali týkať prvé hodnotenia e, klauzuly revízie. Určite, že sa zlepšia kvalita údajov a takisto aj úrovní hodnotení. My sa domnievame, všetky tieto moduly budú len novými a nákladnými administratívnymi byrokratickými záťažami pre jednotlivé členské štáty. Ďakujem pekne a ďalšou rečničkou bude Sophie Akoni. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. E, pre mňa politika e, sa snaží nájsť tie najlepšie možné riešenia pre problémy, ktoré nám tu vyvstávajú. Avšak e, ako to dosiahnuť, keď nepoznáme dokonale tie problémy, ktoré sú tu a takisto aj možné riešenia? Toto je tá základná otázka, nie len v oblasti eh, politiky životného prostredia. A teda je potrebné to, aby politickí lídry mali e, dôveryhodné informácie, ktoré by boli najkomplexnejšie v tomto súčasnom svete a takisto v, v oblasti životného prostredia. Toto je konštatácia, k ktorému sa dostala v júni 2006 Európska rada, keď žiadala od EÚ a od jej členských štátov, aby rozšírili národné účty na základné aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Ja vítam túto iniciatívu a takisto aj návrh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 E, pretože umožní o tom sa dozvieť viac ohľadom emisí do ovzdušia, takisto environmentálnych e, daní a takisto ohľadom uštov materiálových tokov v rámci e, celého hospodárstva. Tento návrh musí byť pozmenený počas hlasovania zajtra, aby sme sa ubezpečili, že tieto vyzbierané údaje budú dôveryhodné a budú si, si zaslúžia, aby sme sa nad nimi zaoberali. Je potrebné, aby všetky členské štáty sa tomuto venovali. Ako definí definovať európske politiky bez toho, že by sme mali k dispozícii údaje v, eh, je, pre jednotlivé situácie eh, vo všetkých eh, zónach EÚ. Takže ja sa budem snažiť a vždy som sa snažila brániť v rámci frakcie EPP možnosti realizovať toto prostredníctvom delegovaných aktov. Toto by malo byť prehodnotené každých 5 rokov. Revízia klauzuly o preskúmaní o niekoľko rokov budeme potrebovať nové údaje, ale e, tento projekt nariadenia je naozaj e, ozajstným krokom vpred. Pokračujme týmto smerom. Ďakujem. Thank you very much, e, Madame Karin. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Pach minúta a pol. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené kolegovia a kolegyne, aj z mojej strany sa chcem veľmi pekne poďakovať Jo za <clears throat> nariadenie, ktoré skutočne e, sme čakali už veľmi dlho. E, mnohí e, v parlamente vychádzali z toho, že tieto rozhodnutia, ktoré robí Európsky parlament v budúcnosti, v podstate budú istým spôsobom zmekčovať tieto veci, ale ja si naozaj myslím, že v členských štátoch v podstate takáto štatistika existuje, len v takomto spoločnom rámci sa vlastne takéto údaje neposkytovali. A v médiách stále ustavične na jednej strane e, sa prejavuje istá polarizácia, pokiaľ ide o hospodárstvo a životné prostredie. A myslím si, že tieto údaje v podstate prispejú k tomu, že vlastne e, si uvedomíme, že keď vlastne e, využívame isté veci pre, v prospech životného prostredia, že to môžeme využívať vlastne aj v prospech hospodárstva a toto má potom dopad aj na sociálny život. Toto je samozrejme tá hlavná úloha, ktorú by sme mali skutočne splňať, pretože chceme naozaj e, kvalitu života zlepšovať. A e, to nie len po kvalitu života v pracovnom prostredí, ale aj v ostatných prostrediach. A samozrejme, že e, tento hrubý domáci produkt by sme chceli vlastne potom postupne zmeniť na ekosociálny produkt. A som presvedčená, že sa nám to podarí a túto dôveryhodnosť si získať v Európe práve na základe týchto environmentálnych ekonomických účtov, pretože tým pádom sa nám vlastne ľahšie bude uvažovať o týchto veciach. Pani Krista Klas, vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia, dobrá štatistika to je skutočne základ účtov a dobrého hospodárenia, pretože Vďaka tomuto bude možné zharmonizovať takéto údaje v Európe a budeme môcť robiť správne rozhodnutia pre, v nadväznosti na budúcnosť. Porovnateľné údaje zo všetkých členských štátov, to vlastne bolo našim cieľom. Samozrejme, a aké ďalšie závery môžeme z tohto vyvodiť, aby sme skutočne sa vyvíjali v Európe priaznivo a udržateľne. Samozrejme, že preto boli navrhnuté tri module. Ide tam v podstate o údaje týkajúce sa e, emisí v ovzduší, ide tam o materiálové zásoby a toky a výdavky a príjmy súvisiace s ochranou životného prostredia. Samozrejme, že tam ide aj o množstvo ďalších údajov, ako je napríklad zelenina, ovocie, drevo a tak ďalej a prírodné zdroje. Samozrejme, že ja nie som natoľko optimistická ako e, je pán spravodajca a ďalší e, kolegovia a kolegyne. A tá udržateľnosť je jedna vec a životné prostredie je vec druhá. A samozrejme, že e, trošku sa obávam toho a spochybňujem toho, to, že či budú kde skutočne e, nejakým spôsobom zabezpečená objektívnosť, pretože tu ide v podstate o množstvo vecí, dokonca ešte aj o rastliny v nadväznosti na CO2, ide tam vlastne o emisie e, týkajúce sa e, Eh, jednak eh, kyslíka, ale ide tam v podstate aj o emisie CO2 a tak ďalej. <clears throat> Samozrejme, že dodatočné údaje eh, sa môžu potom požadovať len na základe istých dôvodov. Bez dodatočných finančných a byrokratických zdrojov v podstate asi bude sotva možné toto všetko zvládnuť. Pán Čaba Šandor Tajadi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Jolajnen a pripravil naozaj vynikajúcu správu. Je to naozaj veľmi dôležité pre celé hospodárstvo a zároveň to má veľký dopad pre spoločnosť ako celok. Ako e, zástupca v paneli pre environmentálne udržateľné stratégie a zároveň v, ako zástupca agentúry eh, alebo teda ako zástupca výboru agentúry pre udržateľný rozvoj si myslím, že takáto štatistika, takéto údaje má mimoriadne veľkú dôležitosť. Akým spôsobom chceme napríklad merať využívanie vody alebo iných prírodných zdrojov, ktoré sú obmedzené, ktoré máme častokrát veľmi limitované v Európe. Práve preto potrebujeme nevyhnutnú štatistiku, ktorá nám to pomôže kvantifikovať a posúdiť a zároveň ako člen výboru pre polnohospodárstvo. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme naozaj zobrali do úvahy skutočnú hodnotu jednotlivých tovarov a to, ako sa odrážajú na reálnej cene eh, týchto tovarov prírodné zdroje, ktoré sa využívajú pre ich výrobu musíme vedieť lepším spôsobom posúdiť, ako napríklad polnohospodári pri polnohospodárskej výbore, výrobe, akým spôsobom vyčerpávajú alebo naopak obohacujú toto spoločné, tento spoločný majetok, prírodu a prírodné zdroje, ktoré patria nám všetkým. Častokrát sa to nedá veľmi jednoducho vyčísliť a to je preto veľmi dôležité, aby sme sa to pokúsili. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, zahajujem procedúru Catch DI a pán kolega Paul Rubik má slovo na jednu minútu, nech sa páči. Iba na mikrofon. Ja, danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Tento mikrofon, chvala Bohu, funguje. Štatistika je vždy niečo, o čom sa veľa diskutuje a, a kvôli čomu sa ľudia veľmi veľa hádajú ale e, každopádne samozrejme e, má aj ochrana údajov e, svoju oprávnenosť, ale zase na druhej strane požadujeme istú transparentnosť a porovnateľnosť. A práve z toho dôvodu je potrebné si vlastne vypracovať isté možnosti, ako proste preskúmať, že či vlastne takéto veci sú naozaj porovnateľné pretože toto sú záležitosti, ktoré budú v podstate v budúcnosti zohrávať veľmi veľkú úlohu a automatizácia takýchto procesov by naozaj zjednodušila náš život. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani Angelika Wertmann, Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. A Takéto eh, environmentálne eh, európske ekonomické účty nám eh, budú poskytovať isté údaje a tieto údaje budeme môcť porovnávať. A práve z toho dôvodu je to veľmi dôležité. Tieto údaje budú rozhodujúce v nadväznosti na rozumné opatrenia, pokiaľ ide o hospodárskú činnosť a jej dopad na životné prostredie. E, ide samozrejme o to, aby sme naozaj priaznivo ovplyvňovali e, klimatické zmeny a aby sme patričným spôsobom čerpali e, prírodné nerastné suroviny a tak ďalej. A samozrejme, že pokiaľ ide o prognózy v nadväznosti na využívanie svojich vlastných prírodných zdrojov, to sú veci, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a majú pridanú hodnotu pre všetky členské štáty. Ďakujem veľmi pekne, pani Sabela, jedna minúta. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme spoločne poďakovali pánovi Lajnenovi za jeho vynikajúco pripravenú správu. Európa, dámy a páni, dospela k bodu, kde máme reálny boj, reálnu súťaž medzi snahou napredovania za každú cenu a ochranou životného prostredia. Na druhej strane tieto veci sú ale úzko prepojené. Európania majú veľmi hlboké environmentálne svedomie a táto správa nám pomôže lepším spôsobom získať reálnu predstavu o tom, čo sa deje v rámci životného prostredia Európy. Sú tu tri body, ktoré by som chcela zdôrazniť. V prvom rade potrebujeme akur- a- a- adekvátne a presné dáta o situácii v oblasti životného prostredia konkrétnych členských štátov. Podporujeme proces, aby sme každých 5 rokov urobili takúto revíziu a zároveň je nevyhnutné, aby sme mali spoločné meranie napredovania jednotlivých členských štátov, čo sa týka zlepšovania celkového životného prostredia. Ďakujem pekne, pani Savela. A teraz má slovo pán Obermajer na minútu, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. <clears throat> keď eh, chceme skutočne zachovať životné prostredie pre budúce eh, generácie, nemôžeme uvažovať o oddelenie o životnom prostredí a o hospodárstve. Samozrejme, že ide o eh, isté politické faktory v nadväznosti na životné prostredie a samozrejme, že takáto bilancia by mala poskytovať spolahlivé údaje. Ale keď už Európska únia naozaj centrálne vyžaduje isté údaje od členských štátov a teraz naozaj si myslím, že by sme mali hovoriť aj o veciach, ako je jadrová technika, ako je génová technika a mali by sme sa naozaj snažiť vyhýbať takým škandálom, aké vypukli nedávno v nadväznosti na úhorky. A Samozrejme, že v podstate toto má veľký vplyv a bude to mať vplyv nielen na veľké podniky, ale aj na malé podniky a polnohospodárov. Veľmi pekne ďakujem. E, ďalším rečníkom je je pán komisár, pán, pán Reň, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za veľmi substantívne príspevky, za veľmi širokú debatu. Všetci súhlasíme, všetci súhlasíme, aká veľká je dôležitosť tohoto dokumentu a aký veľký význam budú mať tieto environmentálne účty do budúcnosti. A práve preto je kľúčové, aby sme prijali ďalšie kroky a definovali politiky do budúcnosti, ktoré budú využívať takéto dáta. Takýmto spôsobom definujeme cestu k udržateľnému hospodárstvu. Dovolte mi len stručne reagovať na niekoľko z vyjadrení, ktoré tu boli. Je to prvé nariadenie, ktoré prenáša prvé tri moduly a je to prvý krok v oblasti legislatívy, Druhý krok bude ďalšia sada modulov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a tie budú e, vložené do druhého pozmeňujúceho návrhu nariadenia v druhej polovici roka 2012. Teraz už aj zhruba plánujeme dokonca aj tretiu sadu týchto indikátorov. Takže práca sa v súčasnosti vyvíja a budeme v nej pokračovať. Čo sa týka byrokratickej záťaže, Nebude to vytvárať žiadnu novú záťaž pre firmy, pretože budeme využívať už existujúce administratívne a štatistické dáta. A Spojené kráľovstvo je lídrom v oblasti environmentálnych štatistík a dát, čo samozrejme treba počiarknúť a spomenúť. Okrem toho, keď hovoríme o štatistikách, ktoré sa týkajú, ako bolo spomenuté vo vystúpení pána Martina, Leinena a ďalších, Urobili sme výrazné napredovanie v zlepšovaní európskeho štatistického systému počas posledného roka a pol. Napríklad súčasná komisia pripravila celkom prvý legislatívny návrh 10. februára minulý, minulého roka, potom ako ste pozitívnym spôsobom schválili vytvorenie e, súčasnej komisie alebo jej zloženie. Hneď na ďalší deň sme schválili nariadenie o auditných právomociach Eurostatu a toto nariadenie dáva Eurostatu možnosť overovať, kontrolovať kvalitu jednotlivých štatistických údajov priamo pri zdroji, čo je naozaj veľmi dôležité a začali sme využívať ten, tento legislatívny nástroj napríklad pri Grécku. Ďalej, ak, čo sa týka akčného plánu pre Grécko, tu sme schválili jeho implementáciu a za posledný rok priniesol naozaj veľmi hlboké zmeny v štatistickom systéme Grécka a výsledkom tohoto procesu sú oveľa kvalitnejšie štatistiky o procedúre nadmerného národného dlhu, ktorá sa výrazne zlepšila a takýmto spôsobom dokáže Eurostat lepšie posudzovať dáta pre Grécko. No a na záver, keď hovoríme o zdrojoch, nepotrebujeme žiadne ďalšie zdroje pre tento konkrétny aspekt environmentálnych ekonomických účtov, ale naozaj súhlasím s pánom Martinom v tom, že potrebujeme dostatočné zdroje. A tento týždeň som sa stretol aj v Luxemburgu, stretol som sa s Walterom Velemacherom. Pred niekoľkými hodinami sme diskutovali o dostupnosti zdrojov a sme na ceste k smerom k efektívnejšiemu nasadzovaniu a využívaniu už dostupných zdrojov v Eurostate, tak aby sme sa dokázali zamerať na naše kľúčové priority. Ale nerád by som odčerpal zdroje z fondu pre rozšírenie, ako to navrhoval pán Martin, najmä čo sa týka programu pre Západný Balkán a zároveň programu pre stabilitu a demokraciu v tomto regióne, to naďalej je našou kľúčovou prioritou pre Európsku úniu ako celok, tak pre Európsku komisiu, ako aj pre Európsky parlament. A chcem vám len pripomenúť, že bez nášho nepriameho tlaku a zároveň bez politiky rozširovania Európskej únie e, generál Mladič e, by e, nebol v súčasnosti v Hágu. To vám chcem len pripomenúť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. No a teraz dávam slovo pánovi spravodajcovi. Pán Leinen, máte slovo na dve minúty, nech sa páči. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, ich... Vážení kolegovia, vážení kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu a ďakujem vám za veľmi veľkú podporu v nadväznosti na zavedenie takýchto environmentálnych ekonomických účtov v EÚ. A uh, Samozrejme, že e, sme si to vypočuli e, aj predtým a naozaj môžem v podstate e, zopakovať to, čo hovorila naša kolegyňa. A mnohí si myslia, že toto sú údaje, ktoré v podstate existujú ale mnohé z týchto údajov v podstate nemáme kdy zatiaľ k dispozícii a myslím si, že to bude prispievať k celkovému prehľadu o tom, aká je situácia v oblasti životného prostredia v EÚ. Samozrejme, že musíme vedieť isté veci, pretože e, ak niečo vieme, tak je to vlastne isté meradlo, pokiaľ ide o naše programy a musíme samozrejme mať lepšiu bázu, lepšiu základňu v nadväznosti na isté e, rozhodnutia, ktoré robíme. Ide nám samozrejme o e, stratégiu EU 2020 a Dúfame, že v budúcich rokoch e, naozaj takýto základ získame a tým pádom budeme vedieť, pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, že či sme boli úspešní alebo nie. Pretože veľmi dobre vieme, že HDP nám nedáva vlastne nejakú e, vypovedaciu hodnotu, pokiaľ ide o životné prostredie a hospodárstvo a udržateľnosť. A táto problematika je mimoriadne dôležitá. Toto samozrejme nie je nejaké ďalšie bremeno, pretože to je len vec tak ako povedal pán komisár, v nadväznosti na tú legislatívu, ktorá existuje, pokiaľ ide o, o ovzdušie, vody a tak ďalej, tieto údaje sa musia zbierať, a, takže v podstate tieto údaje sú k dispozícii. A pokiaľ ide o um, dohovor o biodiverzite, pokiaľ ide o dohovor o um, ochrane uh, protiklimatickej zmenám a tak ďalej. Toto sú veci v podstate, ktoré uh, takisto uh, musíme zohľadňovať a vďaka Eurostatu, uh, ktorý bude musieť potom uh, pracovať na takýchto veciach a dúfame samozrejme, že Luxembursko nám odsúhlasí, respektíve Luxemburg nám odsúhlasí nejaké dodatočné finančné zdroje, pretože bez takýchto finančných zdrojov si to nevieme predstaviť. Veľmi pekne ďakujeme. Myslíme si, že toto je skutočne nová kapitola, nová kapitola, ktorú e, budeme každoročne písať v rámci Európy. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Tým pádom by sme uzavreli túto rozpravu. Hlasovať sa o tejto správe bude zajtra na obed. A teraz by sme prešli eh, k ďalším.